Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito tutti i parlamentari alla... Teraz budeme vysvetľovať hlasovanie, takže kolegovia, prosím vás, opustite miestnosť potichu, ak nebudete sa zúčastňovať na vysvetľovanie hlasovania. Vi informo di aver ricevuto Chcel by som vás informovať, že som dostal veľké množstvo požiadaviek, pokiaľ ide o vysvetlenie hlasovania a budeme pravdepodobne možno pokračovať iba do 2.45 najneskôr, na to, aby vlastne naše služby mohli potom pripraviť pokračovanie zasadnutia o tretej. Takže všetky ostatné vysvetlenia budú prijaté zajtra po hlasovaní a dá sa to samozrejme urobiť aj v písomnej podobe, takže začneme so správou Mojsa. s'il vous plaît qui n'est pas intéressé au débat peut quitter la, la plénière. Kto chce pokračovať v diskusii, poprosím vás opustite miestnosť. A la parola per un minuto. Pán Polčak, nech sa páči, máte minutu. Vážený pán predseda, ja by som chcel sa vyjadriť v tom, že ja vítam zbližovanie sa s Moldavskou republikou. Ja som to podporoval ešte ako predseda skupiny pre priateľstvo medzi Moldavskom a Českou republikou. Prináša to veľa. A táto dohoda o autonómnej preferencii v obchode je uzatvorením toho procesu. Už som povedal, že bezvízový styk, tá podpora pre Moldavsko je dôležité treba odstraňovať aj dozolné, do, dovozné clá. Očakáva sa zvýšenie národného dôchodu Moldavska o 150 miliónov eur. Zvýšia sa investície do Moldavska. To sú všetko pozitíva tejto asociačnej dohody. Vítam to a gratulujem k tomuto úspechu. Honorable Zambaschi.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 lebo obchod je veľmi dôležitou oblasťou. Komisia je toho názoru, že toto nemá žiaden negatívny dopad na členské štáty, čiže myslím, že toto je aj prejavom našej politickej odpovednosti. Ide o minimálne dovozy polnohospodárskeho polských produktov, nemá to žiaden negatívny dopad na náš trh a e, keď pomôžete, takým spôsobom pomôžete malým producentom, ktorí trpia embargom, e, ktoré e, bolo na nich uvalené. A tiež e, financovanie tohto nástroja je minimálne, čiže naozaj je to dôležitý moment pomoc tejto krajine v tejto oblasti. Máme v Moldavsku aj bulharskú menšinu, čiže my chceme vyslať takýto signál pomôcť takým spôsobom pristúpeniu Moldavska do Európskej únie. Ďakujem. Micro, micro, please. Pán ako ďalší, nech sa páči. Micro. Excuse me. Pane predsedo, také podporuji zmenu autonómnych obchodných... Predseda, ja takisto podporujem zmenu autonómnych obchodných preferencií pre Moldavskú republiku. Vítam, že tento návrh získal veľkú podporu, pretože týmto môžeme dať jasný signál, že Moldavská republika nie je sama Ruskej federácie a že Ruská federácia, keď e, sankcionuje malú krajinu za to, že chce Moldavsko byť partnerom EÚ, tak EÚ jasne odpovedá tým, že otvára svoj trh pre polnospodárske produkty a pomáha tak Moldavsku boji za to, aby ekonomicky prosperovala, prežila, mala vlastnú zahraničnú politiku nezávislú od Ruskej federácie. Ja to teraz nevidím len ako ekonomické rozhodnutie, ale vnímam to ako jasné politické rozhodnutie. My pomáhame malej krajine, voči ktorej sa Ruská federácia chová neférovo a postihuje a sankcionuje za to, že Moldavsko chce mať svoju vlastnú zahraničnú politiku. Ďakujem za tento návrh a dúfam, že výrazne pomôže ekonomike Moldavska a že Moldavsko bude silným partnerom EÚ v budúcnosti. Pán Kelly, môžete hovoriť aj po, po írsky. Uh, uh, ja som sa zúčastnil diskusii včera, bola to veľmi pozitív, bola tam veľmi pozitívna diskusia a teraz vítam toto rozhodnutie, ktoré bolo prijaté. Ja som hlasoval za máme 551 hlasov za, čo je naozaj veľká väčšina a myslím si, že dáva to veľkú nádej občanom Moldavskej republiky, osobitne malým farmárom, ktorí naozaj spoliehajú na to, že budú môcť exportovať e, svoju produkciu ovocie. Momentálne nemôžu vyvážať e, do Ruska kvôli e, sankciám voči Putinovi, tak si musia hľadať nové trhy a my od nich budeme kupovať to, toto ovocie, a tieto produkty. Ale ako sme povedali už aj včera, my, my sú prijať priateľ, keď je v núdzi, je, je priateľ v núdzi a my musíme preukázať, že vieme pomôcť našim priateľom, keď sú v núdzi. A teraz, keďže sme už pred myslím si, že to je veľmi dobré gesto. Ďakujem všetkým. Predseda, teraz dávam slovo kolegovi Járovi. Rečníci hovoria v plene bez mikrofónu. Micro, please. Daniel Henen. Ďakujem. Ja som žiadal o vystúpenie. Mám tu aj potvrdenie, že budem sa môcť k tomuto vyjadriť v správe Mojša. Aj k niektorým ďalším, pri pán Henen. Non ha nella lista che ho, però se vuole parlare. No, nie ste na zozname, ale môžete hovoriť. Ja vám potom to potvrdenie ukážem neskôr, aby ste videli, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako ostatní v tomto parlamente som pod, podporujem všetky opatrenia, ktoré podporujú e, zvrchovanosť Moldavska a západnú orientáciu tých, týchto občanov, ale je tu ďalšia otázka, ktorá nie je len politickou, ale teraz rozširujeme spoločný trh e, do ďalš- o ďalšiu krajinu, e, ktorá myslím si, že každý musí pochopiť, e, aký je rozdiel medzi členstvom v EÚ a voľný obchod z EÚ, pretože tieto dva pojmy sa neustále zamieňajú. Nielen v mojej krajine e, dôsledku je, že nemôžete byť, e, mať prístup na európske trhy, kým nie ste súčasťou. A teraz v podstate každá krajina v Európe, či je to Maďarsko, Norsko, Liechtensteinsko, Andorra, prakticky všetci sú súčasťou európskeho trhu bez toho, aby museli byť členmi EÚ a myšlienka um, Británie, keď by mohla byť Británia len obchodným, part, obchodným partnerom, to je vlastne len taká fantázia. Ďakujem, teraz má slovo pán Jár. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto využiť možnosť vysvetliť hlasovanie v tom, aby som povedal, že hlasovanie o rozpočte 2014 eh, sme eh, vyjadrili to, že sme vlastne mohli týmto spôsobom rozhodnúť aj o rozpočte 2015. Tento postup bol nevyhnutný, aj keď eh, bol veľmi komplikovaný, ale Európska únia je, komplik- je komplikovane financovaná z finančných príspevkov a financuje sa to aj z, DPH a podobne a tam takisto aj z prostriedkov, ktoré prochádzajú z rôznych sankcií a preto vždy dochádza k ofravnému rozpočtu a takisto potom sa musia predpokladané rozpočty upraviť podľa reálnych čísel. Ďakujem pekne. Onorevole, ancora la parola per eh, il progetto di bilancio rettificativo numero 3. Pán Jar, by ste sa vyjadrovali k rozpočtu o, troj, o trojke. Teraz ste tu aj na ďalšom zozname. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som vlastne požiadať o to, a my sme s rozpočtom 2014 aj 2015, už tam sú pred nami boli tie výzvy, že všetci, a tým myslím komisia aj parlament, ale osobitne aj členské štáty, že všetci sa budeme musieť sústrediť na to, aby sme zaplatili tie nezaplatené faktúry z minulosti, aby ne, sa neustále tu len sa venovali tomu, že sme e, vydávali prostriedky, ale musíme zabezpečiť aj o to, aby členské štáty naozaj splnili svoje povinnosti, ktoré sa týkajú príspevkov a všetky tieto musia byť konečne už zaplatené. Tu platia aj tie omeškané príspevky. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Maletič. Pani Maletič. Ďakujem pekne, pán predseda. Nezaplatené faktúry rastú. Od roku 2004 v Európskej únii už to predstavuje táto suma 28 miliard nezaplatených faktúr. Európsky rozpočet nemôže byť e, tvorby, ne, tvorcom nedostatku financií. A to, že v podstate na niekoho previe, prenášame e, bremeno záťaže, to s týmto si vlastne vytvárame len, e, zvyšujeme nedôveru voči nám. Keď e, sa pozriem na 2,4 miliardy na e, regionálny rozvoj, to, to sú vlastne prostriedky, ktorého žijú ľudia každý deň. Ďalej, dobrý predseda, teraz má slovo pani Parkasa Duo Rujus. Pán predseda, pokiaľ ide o Stredomorie. My, táto téma sa bude vrácať neustále na náš program, až kým sa nám podarí e, dosiahnuť e, dohodu, pretože ľudia stále umierajú v Stredomorí, keď sa snažia dostať do EÚ. Podľa posledných informácií Medzinárodnej organizácie pre presťahovalstvo je to jav, ktorý e, má vplyv na viaceré krajiny a my sa musíme snažiť nájsť riešenie, pozrieť sa na príčiny a na dôsledky. Sú tu aj legálne toky pristahovalcov z krajín pôvodu. To by možno mohlo byť riešenie, ktoré by mohlo zabrániť humánnym katastrofám, kedy sú ľudia vyháňaní obrovskou biedou zo svojich krajín. My musíme sa prispieť k riadeniu migračných tokov do EÚ, pričom musíme zohľadňovať ľudské práva, musíme rozmýšľať globálne, ale pôsobiť lokálne a lokálne riešiť problémy aj v prihraničných oblastiach Európskej únie, mať takýto celkový prístup. Ďakujem pekne teraz opäť pán Jár. Ďakujem pekne. Ja by som ešte chcel ešte raz poukázať na to, že sme tu mali opravný rozpočet na rok 2014 a, a že sme rozhodli o rozpočte na rok 2015 a tie, aby sme sa nedostali do nejakých eh, neschop, platovných neschopností a chcel by som poďakovať e, spolupráci e, medzi jednotlivými inštitúciami tým, že Európska únia naozaj je schopná svoje e, záväzky splácať, pretože naozaj by to bola veľká bláma, že na jednej strane vytvárame nové projekty a pritom nie boli schopní zaplatiť staré faktúry. A myslím si, že keď chceme ukázať ešte aj príklad ale musíme dbať o to, aby členské štáty takisto aj načas platili svoje príspevky. E, I keď teraz máme znižujúce sa e, DP a takisto máme nižšie príjmy z DPH, takže myslím si, že keď to všetko vezmem, chcel by som, bo, eh, za toto všetko dávam plus, ale jednoducho členské štáty si musia plniť svoje povinnosti príspevkov do eh, rozpočtu EÚ. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Šoltes. Non c'è la parola onorevole Begin. Nie je prítomný, takže pán Begín. Ani ten tu nie je, pani Moretti. Ďakujem pekne, pán predseda. Napriek dohode o rozpočte nemôžeme byť s týmto úplne spokojnými. Ako parlament sme sa rozhodli, že o tom budeme hlasovať, pretože sme za to zodpovední, ale e, bola tu naša spravodajkynia z našej skupiny pani Katia Sabal a bol tam aj pán e, premiér e, Renci, ktorí sa vyjadrovali, aj tak si myslím, že peňazí nie je dosť pretože opäť rada bola obeťou národnej e, ho egoizmu, pretože Briti, Francúzi chceli, aby sa veci rýchlo e, dostali zo stola a to sú tu ohrozené projekty, ako je Erasmus a podobne. A pritom máme prioritu pre reformu celého rozpočtu, pretože rozpočet už teraz jasne preukazuje, aké má nedostatky a protirečenia pani Maletič teraz. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za tieto opravné rozpočty k roku 2014 46,8 miliardy eur bolo mobilizovaných na pomoc Rakúska, Slovinska a Chorvátska 1,5 miliardy eur. To je suma, ktorú spôsobili záplavy na škodách Veľký počet osôb sa musel presunúť. 298 eur tam predstavujú v Chorvátsku škody. Európsky fond Solidarity teda mobilizoval 4,6 milióna eur. Takýmto spôsobom sa nám nepodarí ostaniť všetky škody v Chorvátsku. Potrebovali by sme na to ešte ďalšie prostriedky. Ďakujem gospodine predsjedniče <clears throat> niz prirodnih katastrofa pogodio je od poplava. pekne pán predseda e, všetky možné prírodné katastrofy zemetrasenia záplavy sa e, to všetko postihlo chorvátsko taliansko slovinsko a to všetko malo vplyv na e, polnohospodárstvo, dopravu, cesty a Fond Solidarity aj reagoval na také veľké množstvo rôznych e, prírodných katastrof, a, ale to, myslím si, že návrh e, opravného rozpočtu číslo 5 aspoň trochu pomôže E, nahradiť e, tieto straty v niektorých regiónoch v Chorvátsku, to je, sú, keď škody boli viac ako 220 miliard eur a, a tento fond Solidarity pomôže Chorvátsku v, pri náprave týchto škôd. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Daniel Henen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel povedať, že prvým ktorý prvý inštinkt keď je kríza, že je človek stiahne po peňaženke, ale u nás je vždy, vysiahame po peňaženke a niekoho iného. Čiže eh, hľadáme sa nájsť riešenie, ktoré nás nebude nič stáť, alebo tak ja by to by som sa chcel spýtať, že páni kolegovia, keď vás takéto e, veci e, trápia, čo, prečo by ste sa siahli do svojho vlastného vrecka a nie do vreciek svojich e, voličov? E, napríklad tieto záplavy, ktoré zničili západnú Slovinsko alebo niektoré časti Balkánu v maji a ja som bol e, veľmi keď som tiež e, sme boli tam, fyzicky sme čistili škody, ktoré tieto záplavy spôsobili spolu s kolegom e, Tomášičom, veľkým, veľmi patriotickým poslancom, ktorý bojuje proti korupcii, stojí za to, aby ste naozaj niečo robili aj svojimi vlastnými rukami a nie len prehadzovali um, zodpovedné za niekoho iného, to vám urobí naozaj veľmi dobre vášmu svedomiu. Budete sa dobre cítiť. Ďakujem pekne. Je tu niekoľko, mod- nie sú modré karty povolené počas e, vysvetlenia hlasovania, takže prejdeme k ďalšej správe na opravný rozpočet číslo 7. Teraz má slovo pán Netov. Ďakujem pekne. Naozaj množstvo obcí a miest bolo posilnutých škodami. Boli tam desiatky obetí na životoch. Infraštruktúry, telekomunikačné, dopravné boli zničené a naozaj množstvo osôb prišlo o strechu nad hlavu. My v EÚ musíme preukázať suverenitu, musíme umožniť eh, postihnutým vrátiť sa k eh, bežnému životu, k svojmu bežnému fungovaniu. Ja som dostal už dary od eh, mnohých obcí. Ja som to postúpil národným orgánom na prerozdelenie v postihnutých regiónoch a peniaze zo Fondu Solidarity nám pomôžu obnoviť verejné infraštruktúry postihnutých regiónoch. Viac než 3 milióny občanov tam žijú. Ďakujem pekne. Teraz pán Zambasky. Kolegyne, kolegovia, ja som podporil správu o opravnom rozpočte, aby sa zmobilizovali prostriedky z Fondu Solidarity. Myslím si, že hospodárska pomoc Bulharsku eh, je naozaj minimálna členský štát, kde sú škody viac než 313 miliónov a my dostaneme iba 0,6 milióna eur. Je to normálne? Je potrebné, aby sme tento fond reorganizovali tak, aby bol účinnejší, inak nemá zmysel, aby vôbec existoval. Krajina najpostihnutejšia v EÚ dostane 6 krát menej pomoci ako susedská krajina Srbsko, ktoré ani nie je členským štátom EÚ. Napriek tomu dostanú 60 miliónov eur na kompenzáciách. Ja som komisii položil tú otázku, Zdôrazňujem, že tento mechanizmus e, nepomáha, naopak diskriminuje naozaj veľmi očividným spôsobom najchudobnejšie, najpoškodenejšie štáty e, ťahajú za kratší koniec. E, čiže tých 6 miliónov je naozaj málo, keďže škody sú niekoľkonásobné severozápad Bulharska bol najpostihnutejší, jeden z najchudobnejších regiónov. Čiže ako k tomu prídeme? Máme sa sami eh, postarať o záchranu. Toto nepovažujem za solidaritu. Ďakujem pekne. Teraz pani Maletič. Stáva u iznosu od 80 milióna eur. Ide o mobilizáciu prostriedkov na pomoc Srbsku, Bulharsku a Chorvátsku po obrovských záplavách. Ide o prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na pokrytie škôd, ktoré sme utrpeli. Je naozaj potrebné konať preventívne, že je treba zabezpečiť prostriedky na prevenciu predovšetkým, zabrániť takýmto záplavom. Preto sa treba zamestnať nad tým, či nebolo lepšie, keby sa viacej prostriedkov z EÚ, z investičnej banky a z niektorých iných bank e, vysielané alebo zasielané, použité, použili na, prevenč, na prevenciu takýchto katastrof. Teraz má slovo pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh rozpoč, opravný návrh rozpočtu číslo 7 systém je dôležitý, pretože umožňuje výplatu prostriedkov z Európskeho fondu Solidarity pre Chorvátsko spôsobených veľkými eh, záplavami na jar a bola zničená infraštruktúra a viacerí obyvateľia sa museli aj presťahovať. A má to veľmi negatívny vplyv takisto aj na suseda Chorvátska, Bosnu a Hercegovinu. Škody sú, boli vyhodnotené na 300 miliard eur a prostriedky z rozpočtu, ktoré sú predpokladané, sú na 9 miliónov eur na Balkán. Um, keď, sa, keď to všetko spočítame, ktoré sú k, e, prostriedky, ktoré sú k dispozícii na Chorvátsko, 16,5 milióna eur to Chorvátsku pomôže, ktorý musí e, s tými dôsledkami týchto povodní bojovať. Teraz má slovo pán P. Kula. Ďakujem pekne, pán predseda. E, veľké záplavy v tomto roku aj v predchádzajúcich rokoch e, vlastne viedli k vytvoreniu Fondu Solidarity v Európskej únii, to je jasné. Ale tieto prostriedky nie sú samozrejme postačujúce na pokrytie škôd, ale aspoň to potvrdzuje tú dôležitú ten dôležitý princíp Európskej únie, princíp solidarity. Ale jasné je, že je potrebné e, sa viac venovať prevencii, pretože musíme sa starať o naše lieky a starostlivosť za tieto roky stojí veľa peňazí a v súlade s príslušnými smernicami od roku 2003 Chorvátsko malo investovať 45 miliard kún do modernizácie e, povodia a tieto škody, ktoré boli spôsobené zaplavami, sú 300 miliónov eur, tak e, teraz, alebo prostriedky, ktoré Chorvátsko na to mali 300 miliónov, takže chceli by sme tieto prostriedky možno, že si aj použiť na preventívne opatrenia. Teraz má slovo pani Tomašič. Ja som hlasovala za túto správu, pretože Tiež sdielam e, tie e, vyjadrenia, ktoré súvisia s e, návrhom opravenia rozpočtu číslo 7 na rok 2014. Od členských štátov sa vyžaduje, aby dodržiavali finančnú disciplínu a však často sa členské štáty chovajú nezodpovedne či aj iným je treba financovanie Európskej únie treba dať do poriadku. Ja som zastupkynia Chorvátska, ja veľmi dobre poznám situáciu v teréne, pretože aj môj región, z ktorého pochádzam, e, bol tiež dotknutý záplavami a ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, musia, musia, musia žiť v kontajneroch a treba im zabezpečiť zodpovedné bývanie a príslušné financie na podpora i zabezpečení kvalitné živobytie. Ďakujem pekne a teraz e, prejdeme k novému rozpočtu. Pán Moody má slovo. Pani Moody. Ďakujem pekne, pán predseda. V oktobri moji ľavicoví kolegovia, moji kolegovia eh, hlasovali viac za EU, aby robila viac. A odtedy sme videli veľký príklad, eh, keď Filaj eh, pristúpil na komete, pristal na komete. Boli sme svedkami výrazného pokroku tohto roku v, z zmenou veľmi deštruktívnych škrtov, škrtov, ktoré zničili malé podniky a výskumné centra v mojom eh, regióne. Ehm, na nešťastie sme boli e, svetkami presúnutia peňazí. E, vždy, keď sem prídem, e, je to veľmi pekné mesto v Štrasburg, ale nechodí, ne, nosíme o to dobré správy. Chceme, aby sme mohli prísť takými projektami, ktoré zabezpečujú naše zodpovednosti. Ja dúfam, že tento rozpočet na rok 2015 priniesie dobrú prácu. Unes No mi pare ci sia neanche l'onorevole Gill. Teraz má slovo pani Lunes, nie je prítomná ani pani Gill, takže má slovo pani Moretti. Sí, signor presidente. Non... Ďakujem pekne, pán predseda. Napriek eh, tomu, že tento rozpočet bol schválený, myslím si, že by sme mali urobiť ešte oveľa viac Ehm, nezabúdajme na to úsilie, ktoré musí vyvinúť naša skupina SAD, ale rada opäť je v rukách niektorých krajín, teda konkrétne Francúzska, Nemecka, Británie. Ale napriek tomuto všetkému sa nám podarilo dosiahnuť aspoň niečo, aspoň pokiaľ ide o záväzky, ktoré musia eh, byť eh, pre dôležité programy, ako je Erasmus a eh, Horizon 2020, pretože tieto sú naďalej prioritami a je treba stále zabezpečiť reformu tohto celého rozpočtového postupu predseda. Teraz tam slovo k vysvetleniu hlasovania. Európa debba fare di più. comunque a keď si myslím, že Európa by mala urobiť viac, aj tak som hlasovala za túto správu, pretože rast eh, v, v, za, za, v prostriedkoch nám umožní zabezpečiť e, viac prostriedkov na niektoré z oblastí, ktoré v e, horizontu 2020, čo je náš hlavný cieľ pri zvyšovaní zamestnanosti v EÚ. Je tu Erasmus a Horizont 2020 eh, má prinášať väčšiu konkurenciu, schopnosť, eh, boj s nezamestnanosťou je nevyhnutný, pretože táto je veľmi vysoká, osobitne nezamestnanosť mládeže v niektorých regiónoch a pokiaľ ide o eh, návrh obravného rozpočtu, ten by mal zabezpečiť väčšiu kontinuitu v týchto činnostiach a splnenie tých potrieb, ktoré Napríklad sú na Sardínii, kde, kam bude poskytnutých 16 miliónov eur. A teraz má slovo pán Balco. Vážený pán predseda, Jobbik v Maďarsku. My, teda eh, poslanci Jobbiku v Maďarsku, sme mohli iba odmietnúť tento rozpočet na 2015 tento rozpočet opakuje opäť ten neoliberálne princípy, ktoré sa neustále opakujú aj v minulosti. E, väčšina ste odmietli všetky naše pozmeňujúce návrhy, aby sme trošku zmenili e, neoliberalizmus, ktorý sa, je tu dominantný. A za tých, to je tu dôležité 7-ročné obdobie a ide o zníženie 5, o 5,4 e, tento, ten 7-ročný rozpočet a tiež došlo k zníženiu v koheznom fonde. To znamená, že krajiny e, ktoré sú v Strednej Európe a ďalej na periférii, e, nič dostanú veľa menej a vlastne e, pre rozdiely medzi východom a západom sa naďalej len budú prehlbovať a nič také nebude ako do, doťahovanie sa na západnú Európu. Slovo má pani Maletič ehm, dohovor o, dohoda o, o právnom rok 2015 si vyžaduje podporu, pretože je treba zabezpečiť implementácie tých programov, ktoré už eh, začali. Okrem toho je tu aj problém nezaplatených faktúr z minulosti a preto očakávame od všetkých inštitúcií EÚ, aby toto vyriešili. Ďalej, je tu 140 miliard eur. To je suma, ktorú ktorá nám chýba, aby sme mohli všetky tieto programy prefinancovať zodpovedným spôsobom. musíme si byť vedomi aj tej skutočnosti, že zaplatenie faktúry to ešte nestačí. Musíme konať zodpovedne má slovo pán Korbet. Rok za rokom, keď niektoré členské štáty sa zdá, že vedujú oveľa vyššiu pozornosť tomu, aká je úroveň výdavkov európskeho rozpočtu a ignorujú obsah. Ja si myslím, že tieto dve sú um, prepojené úzko a mali by sme sa sústrediť skôr na obsah. Ak by sme mohli využiť európsky rozpočet pre, na tie položky výdavkov, kde výdavky na európskej úrovni spôsobujú úsporu na národnej úrovni, pretože sa využíva e, na ekonomika, tak by to bolo výhodou pre európsky rozpočet. A v tomto e, ohľade si myslím, že tak, súčasťou rozpočtu je aj um, investovanie do vývoja výskumu, čo je veľkým príkladom toho, aby sa spúlovali prostriedky a, by, a malo by to byť spomínané oveľa častejšie v rozprave a predovšetkým v mojej krajine. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Harkin. Ďakujem, ja som hlasovala za tieto opravné rozpočty a podobne ako ostatní, aby som mala tiež iné preferencie voči rozpočtu. Hlasovala som za potenciál číslo 4, ktorý sa snažil aspoň zdvojnásobiť e, súčasné sumy a tu ide o iný, e, ktoré ale Irsko my sme si nemohli dovoliť zvýšiť naše príspevky do rozpočtu, takže musíme veľmi opatrne e, od krajín žiadať. Hlasovala som aj za pozornosť na číslo 5, pretože si myslím, že je potrebné viac podporovať členské štáty. E, máme tu kohezný fond Horizon 2020 a podobne. E, kým dnes znížime sumu v niektorých z týchto eh, fondoch, tak by sme to nemohli pretlačiť, ale musíme zabezpečiť eh, s, predovšetkým eh, o to, aby sa prostriedky používali efektívne a rozumne, pretože občania si už takéto mrhanie nemôžu dovoliť. Ďakujem, teraz prejdeme. Teraz prejdeme k návrhu uznesenia, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnostnú stratégiu a dostane slovo mm, pán Ferrada. Scusi. L'Europa ha il dovere di compiere ogni sforzo possibile. Europa ma povinnosť zabezpečiť čo možno najvyššiu mieru bezpečnosti pre občanov. To znamená, musí jednoducho čeliť výzvam, ktoré tu v spoločnosti máme. Napriek záväzkom Európskej únie, že teda chce čeliť týmto výzvam, musíme jednoducho e, stáť tu z očí v oči takému plachému postoju, ktorý sme tu zaujali. Ja tu hovorím konkrétne o korupcii. Kriminálne organizácie, ktoré e, tu ako keby prepierali e, špinavé peniaze. My potrebujeme osvetu, ktorá nám umožní prijať holistický prístup. A takto musíme riešiť túto tému. Pokiaľ ide o správu komisie, je dôležité sa tým zapodievať a to zohľadniť a potrebujeme aj ďalšie iniciatívy, ktoré to celé podporujú. Musíme vytvoriť takú legislatívu, ktoré znemožnia, aby pôsobili kriminálne zoskupenia. Ide o to, ako vlastne rozpustiť eh, takéto združenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo poslankyňa Kiniči. Na mikrofón. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, to sú dôležité ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Ide tu o to, ako zlúčiť vlastne bezpečnosť a ochranu základných práv. Musíme mať efektívnu stratégiu, ktorá e, sa týka aj kontroly v rámci jurisdikcií. Musíme mať efektívnu stratégiu na tieto účely a dôležité je preto aj oznámenie komisie, pokiaľ novú vnútornú bezpečnostnú politiku. Je to uznesenie, ktoré zdôrazňuje niektoré princípy, ktoré dokážeme podporiť. Tu ide o to, ako napríklad bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami zo strany e, kriminálnych združení, ide tu o korupciu a ide o to, ako vlastne zabezpečiť vyššiu spoluprácu medzi štátmi a jednotlivými bezpečnostnými zložkami na úrovni EÚ. Ide o to, ako využívať e, rozličné nástroje a e, zabezpečovať tok relevantných informácií, pokiaľ ide o zároky, ktoré musia byť pokryté smernicou, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Práve preto ja som podporil toto uznesenie. Non vedo in aula Ďakujem pekne a teraz e, pani Doc tu nie je. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Tu ide o otázku Palestíny. A teraz má slovo pani Forenza. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Toto je skutočne dôležitý deň, myslím si, z hľadiska nášho parlamentu a pevne verím, že toto bude skutočne e, zmena a pomôže to palestínskym ľuďom aj uznaniu palestínskeho štátu, podporí to aj pre všetký mierový proces a spravodlivosť pre obidva národy. 135 štátov na svete uznalo palestínsky štát, ja by som chcel apelovať na všetky kolegyne kolegov na úrovni Európskeho parlamentu, aby e, ste sa vybrali do tejto krajiny a sami ste sa presvedčili, aká je tam situácia, aby ste videli, aké ničenie tam spôsobila vojna e, a čo spôsobí izraelský štát. Palestínčania vždy e, apelovali na Európsku úniu, aby pôsobil ako mediátor by zohrávala takú doplňujúcu úlohu OSN. Pevne verím, že teraz sa vykonajú správne kroky správnym smerom. Pevne verím, že toto je skutočne zásadná udalosť. Tento parlament a Európska únia ako taká musí skutočne zabezpečovať mier a bezpečnosť pre národy. Ďakujem. La parola onorevole Vallina. Ďakujem pekne. Teraz pán Valína. Zdá sa, že tu nie je. Teraz pani Anderson. No, Nie je tu? A je. Ďakujem pekne, ja som hlasovala za spoločné uznesenie. Ide o principiálny krok správnym smerom, uznanie palestinského štátu, jeho národa, hraníc. To je dlhý proces, ktorý vlastne sa už mal dávno zrealizovať a je to krok smerom mieru. Také štáty ako Írsko musia formálne uznať a ochraňovať priestor palestínskeho štátu v zmysle hraníc z roku 1967, pričom e, východný Jeruzalem má byť hlavné mesto. Uznanie Palestíny je súčasťou rezolúcie OSN, o tom sa hlasovalo napríklad e, na rozličných úrovniach právo palestinského národa na seba určenie je zakotvené do medzinárodných e, uznesení rezolúcií už 67 rokov Sinn Féin apeluje všetky strany, aby sa zdržali akýkoľvek aktivít, ktoré mohli podkopať e, riešenie prostredníctvom štátov. Preto je dôležité ukončiť e, osidlovacie aktivity, zbúrať e, múr a je dôležité prestať narušovať palestinského majetku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Carthy. Ďakujem pekne, ja som podporil spolu s eh, mojimi kolegami uznesenie, ktoré sa týka uznania štátnej suverenity Palestíny. Myslím si, že toto je skutočne eh, pozitívny krok, ktorý vykonal tento parlament. Ja si myslím, že tento parlament a Európa a členské štáty musia vykonať podstatne viac, pokiaľ ide o podporu palestinských občanov a zabezpečiť to, aby palestinské územie bolo uznané a aby to bol aj funkčný štát toto leto tu boli nevydané, nelegálne, hrozné útoky zo strany Izraelu na obyvateľov Gazy. Máme našu zodpovednosť, sme zvolení občanmi, zastupujeme členské štáty v Európe a musím zabezpečiť to, aby už takéto útoky sa neopakovali. My ako spoločenstvo musíme zakročiť, musíme apelovať na Izrael, Totiž to dochádza tu k nerešpektovať medzinárodného práva, je to neakceptovateľné a ja si myslím, že dnes sme vykonali správny krok, je to ešte iba malý krok a ešte je dôležité vykonať ďalší zvyšok práce. Ďakujem. A na parola l'onorevole Sebastia. Ďakujem pekne. Ďalej pán Sebastia. Ďakujem pekne. Toto nie je ideálne riešenie, ideálne uznesenie. Napríklad eh, nie sú tu odsudené e, rôzne e, nedodržiavania jednotlivých práv zo strany Izraelu. Ale napriek tomu sme podporili toto uznesenie s radosťou, a to najmä preto, lebo e, sa tu odrkadluje odhodlanie európskych občanov podporiť vznik palestinského štátu. Či je tu napísané, že palestinský ľud má potrebu a právo vytvoriť si moderný štát, ktorý je medzinárodne uznávaný A takýmto spôsobom sa zabezpečí aj spravodlivosť, aj budúcnosť palestinského ľudu. A zároveň opäť tým dávame Európu do prvej medzinárodnej línie, do mirového procesu, v ktorom už dlho sme neboli aktívni a naozaj bol čas na to, aby sme sa do neho opäť aktívne zaangažovali. Ďakujem pekne. Ďalej pani Sojdrova. Šojdrova. Mm se omlouvám, ale děkuji, pane místopředsedo, za udelení slova. Ďakujem pekne. E, chcela by som sa e, vyjadriť, e, prečo som toto uznesenie nepodporila. Ide o proces uznania palestinského štátu. Uznanie palestinského štátu považujem za možné a žiaduce iba ako výsledok obostrannej dohody teda e, spoločné dohody Izraela a Palestíny a ako výsledok istého mierového procesu. Uznesenie, ktoré bolo schválené, nie je takto e, jednoznačné a môže byť preto e, vykladané alebo interpretované rôznym, rôznymi spôsobmi a teda aj zneužité. A to považujem za riziko najmä v čase, kedy v Izraeli prebieha predvolebná kampaň. A preto som z týchto dôvodov toto uznesenie nemohla podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej pani Besera Bastereča, tá tu ale nie je. Takže vystupuje pán Škripek, nech sa páči. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne. Dnes sme hlasovali o uznaní palestinského štátu, hoci myšl- myslím si, E, že e, riešenie dvoch štátov môže byť jedným z riešením, ale musel som hlasovať proti tomuto konkrétnemu uzneseniu nasledovných dôvodov. Poprvé, e, podpora tohto uznesenia je porušením druhých dohôd z Osla z roku 95, článok 16, bod 7, kde je zdôraznené, že ani na strana nespraví nič preto, aby sa zmenil štatút palestinských orgánov predtým, ako sa uzavrú rokovania o permanentnom štatútu. Dokonca aj EÚ s podpísal túto dohodu ako svedok, čiže e, môžeme tento podpis podľa všetkého teraz spochybniť. A navyše, ak uznáme palestinský štát, e, môže to byť de facto uznanie teroristickej organizácie Hamas, ktoré momentálne je e, vo vláde v Palestíne. Ja som dostal tlačovú správu, kde je povedané, že EÚ z procesných dôvodov vyškrtne Hamas zo zoznamu teroristických organizácií po 13 rokoch. To je veľmi pozoruhodná záležitosť. A ja uznávam e, práva Palest- e, Palestíny alebo ľudí, ktorí tam žijú, ale myslím si, že toto dnešné uznanie e, bude ďalšou bariérou pre ďalšie rokovania. V zásade hovoríme tu, že to je principiálne uznanie, ale de facto ostatní ľudia to budú vnímať ako skutočné, plné uznanie a pre Izrael aj Palestínu to bude krok nesprávnym smerom. Ďakujem pekne. Poslanec Šoltes. Ďakujem pekne. Európska únia počas e, svojej histórie e, vyjadrovala e, podporu mierovému riešeniu konfliktu medzi palestíncami a Izraelom a snažili sme sa nájsť také riešenie, ktoré by každodenné násilie ukončilo venujeme sa tomu už niekoľko desaťročí. Európsky parlament už v roku 2012 dostal a prijal predložil a prijal e, uznesenie, kde je napísané, že e, mierumilovný e, dialog je jediný spôsob, ktorý umožní dlhodobé, dlhodobé riešenie konfliktu. Dnes takisto počúvame o dôvodoch, ktoré hovoria proti uzneniu, uznaniu Palestíny ako nezávislého e, štátu. Ak by uznanie e, palestinského štátu bolo prekážkou e, mieru, tak ten mier by bol už dávno E, dosiahnutý. Ja teda podporujem toto e, uznesenie aj Palestínu ako nezávislý štát. To je v 21. storočí jediný krok, ktorý môže mieromulovne tento konflikt vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec, poslankyňa Harkin. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teším ma, že dnes Európsky parlament veľkou väčšinou uznal palestínsky štát. A potom to dopadlo, dopadlo aj v írskom parlamente. Takže konečne máme e, také e, uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré rešpektuje rôzne citlivé body jednotlivých e, skupín. Pokiaľ to podporia aj ľudovci, aj socialisti, aj liberáli, aj zelení, aj ECR. V zásade sa všetky tieto skupiny zhodli, možno okrem tých časových aspektov, ale mm, je to pozitívna vec. Samozrejme, hlasujeme iba symbolicky, ale aspoň sme jasne vyjadrili, že sme za uznanie palestinského štátu a riešenia formou dvoch štátov na základe Eh, hraníc z roku 1967. Momentálna situácia je naozaj urgentná. Eh, Izraelci nadalej rozširujú svoje eh, osídlia a palestínci potrebujú takúto podporu. Dúfam, že aj toto uznesenie prispieje k tej podpore a k dosiahnutiu mieru v regióne. Ďakujem pekne. Pani Alken tu nie, takže pán Picula. zajedničku rezolúciu Európskog parlamenta o principiálnom priznaní... Ďakujem e, pekne. E, pokiaľ ide o uznanie palestinského štátu. Považujem to za začiatok e, historického procesu a nie nejakú relativizáciu. Je to teda tento text vítaný kompromis medzi hlavnými politickými skupinami, ktoré zdieľajú isté myšlienky, ale majú možno isté rozdiely majú v tom, ako konkrétne postupovať e, ďalej. Konflikt v danom regióne e, tento rok bol naozaj hrozný a nevnímam to ako nový faktor v tomto e, konflikte, ale ako dobrý spôsob, ako sa dopracovať k trvalo udržateľnému riešeniu. Budem citovať izraelského politika, ktorý povedal, že Izrael by nemal sa vybíjať e, e, v tom, že bude márne hľadať ideálneho partnera. To proste nejde. My očakávame od palestinských partnerov a zastupcov, že budú akceptovať uznanie tohto e, v tomto uznesení Európskeho parlamentu, a teda, že budú mierumilovne spolupracovať aj na mierových rokovaniach. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec, pani poslankyňa Bojlan. Ďakujem pekne, ja som hlasovala za toto uznesenie, je to krok dobrým smerom pre palestinský štát a hoci to uznesenie mohlo byť e, prijaté už e, dávno, je to aspoň súčasť e, nového európskeho hnutia na prospech alebo na podporu vzniku palestinského štátu. Aj v Irsku Sinn Féin predložil uznesenie, ktoré hovorí tiež o práve palestíncov na vlastný štát, parlament to podporil. Ale mali sme tu nedávnu e, vojnu e, v Gaze, mali sme tu ďalšie, ale naďalej máme rozširovanie izraelských osídlí a to všetko má negatívny dopad na e, mierové rokovanie. Veľmi dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo podporilo vznik palestinského štátu a toto uznesenie môže vyslať jasný signál, že to, tá štátnosť môže byť dôležitým krokom na ceste k mierovému riešeniu. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Sani. Ďakujem pekne. Nepochybne sme toto uznesenie pri, e, pri, prijali veľkou väčšinou v Európskom parlamente a myslím si, že vhodné, aby sa mohli vyjadriť aj tí ľudia, ktorí sa zdržali hlasovania, ako napríklad ja. Ja som sa zdržal preto, lebo chcel som preukázať, že nechcem akceptovať niektoré prvky, ktoré sa nachádzajú v tomto uznesení, najmä pokiaľ ide o dôsledky takéhoto uznania. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európska únia konala rozhodnejším spôsobom, aby viac podporovala mierové rokovania, ktoré výsledkom bude riešenie dvoch štátov a dlhodobo udržateľný mier. Myslím si, že e, snaha pani e, Mogherini si zaslúhuje našu plnú podporu. Samozrejme je to niečo, čo bude chvíľku trvať a mm, bude to vyžadovať aj spoluprácu medzi parlamentom, a členskými štátmi. Pokiaľ ide o uznanie e, Palestíny laterálnym spôsobom, myslím si, že také niečo e, by vlastne poškodilo mierovému procesu a myslím si, že to uznesenie je vlastne iba istým nástrojom a nie e, cieľom. Ďakujem. N'ayons pas... C'est bon là Super. Chers collègues, n'ayons pas la reconnaissance Ďakujem e, pekne. Mnohí e, kolegovia sa snažili zabraniť tomuto hlasovaniu už mesiac, či už to konzervatívci, či už to euroskeptici a boli by radšej, keby Európsky parlament e, nerobil nič a bol nadalej pasívny, kým ostatní sú aktívni. Ale nie, to sa nestalo. My sme sa jednoznačne vyhlasili v prospech mieru, povedali sme to čierne na bielom. Samozrejme, to uznesenie má isté nedostatky. Napríklad tá izraelská kolonizácia sa tu neodsudzuje a pritom je zjavné, že to je jedna veľká prekažka pre mierový e, proces. Dúfam, že Bezpečnostná rada OSN, ktorá sa skoro tiež má vyjadriť k návrhu uznesenia rezolúcie, ktorá e, má zabrániť e, ďalšej kolonizácii do roku 2017, v tomto dosiahne ďalšie kroky. Napriek tomu ale môžeme byť e, hrdí, e, že sme sa pridali k ďalším európskym parlamentom, národným parlamentom, ktoré v posledných týždňoch takisto požiadali o vznik palestinského štátu. Takže naši palestinskí priatelia, naši izraelskí priatelia dnes môžu vedieť, že sme na ich strane a môžu vedieť, že tento vietor nádeje im, e, ktorý prichádza z Európy, môže pomôcť e, vytvoriť konečne ten e, palestinský štát, po ktorom tak dlho túžia. Nech sa páči, pán poslanec Gil. Ďakujem pekne. UKIP hovorí, že riešenie dvoch štátov je dobré riešenie. Osobne si myslím, že uznanie Palestíny by uľahčilo medzinárodnému spoločenstvu zrealizovať to riešenie dvoch riešení. Som presvedčený, že jedného dňa Palestína bude uznaná, ale to, e, o čom mali dnes hlasovať, e, žiada, aby komisia e, konala a ja komisii nedôverujem. Pozrite sa, akým spôsobom európske zásahy, čo spôsobili v bývalej Joslávii, v Líbii, ehm, na Ukrajine. Proste európsky imperializmus je deštruktívna sila na celom svete a ja nebudem takéto niečo podporovať. Treba si jasne povedať, že uznávanie štátov samotné je aktom štátnosti. A kolega sa tu spýtal e, otázku na komisiu, pokiaľ je Somaliland a komisia odpovedala tak, že Európska únia nemá právomoc uznávať e, štáty, ale z tohto e, dôvodu nemôžem pozitívne reagovať na nejakú žiadosť, aby Európska únia konala, ako keby štátom bola. Ďakujem pekne. La parola all'onorevole Zdechovský. Pán eh, Zdechovský. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, ako ste pekne vyslovili moje meno. No, obávam sa, že túto rezolúciu som podporiť nemohol, toto uznesenie som podporiť nemohol, pretože text v jeho aktuálnej podobe nič nerieši a dnešné rozhodnutie Európskeho parlamentu považujem za naozaj chybné. Vzhľadom na to, čo som už e, hovoril, si myslím, že tu opäť zaznievajú antisemické, antiizraelské názory a myslím si, že tohto uznesenie neprispieje k pokoju na palestínsko-izraelskom území. Pán Demesmaker. VA heeft deze resolutie gesteund en voor ons staan twee zaken voorop als het gaat... Eh, Ďakujem pekne. Naša strana NVA podporila túto uznesenie to z dvoch dôvodov. Keď sa diskutuje o Palestíne ako štáte, tak vlastne musíme si uvedomiť, že je to príliš komplexná otázka, nemôžeme sa na to pozerať iba tak eh, či to je čierne alebo biele. To znamená, že je tu aspekty bezpečnosti a okrem toho tu ide aj o demokraciu, jej rozvoj, potom tu ide o právo na sebeurčenie jednotlivých národov, preto e, podporujeme e, riešenie prostredníctvom dvoch štátov, a samozrejme je dôležité paralelne viesť ešte e, rokovanie o miery medzi Izraelom a palestinskými orgánmi. Samozrejme je dôležité poskytovať podporu aj zo strany medzinárodných partnerov a musíme zohľadniť samozrejme, ako to celé prebieha, ako sa rozvíjajú konzultácie a aká vlastne je palestinská vláda, aké má právomoci, e, aké má právomoci na celým palestinským územím na základe hraníc z roku 1967. Ďakujem. Honorable Petir gospodine sam za ovu jer Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za toto uznesenie, lebo odzrkadlo je môj názor, ako je názor EPP. A ide o to, že sme za riešenie prostredníctvom štátov a toto sa musí dosať mierovými rokovaniami. Samostatný štán vyžaduje samozrejme, aby teda boli zabezpečené tlivé procesy, musí byť odmietnutie teroristickej organizácii, ako aj akákoľvek forma fundamentalizmu, vrátane náboženského, pokiaľ ide o podporu Hamasu. To je prekážka pre riešenie a potom samozrejme aj útoky na izraelské územie. No a potom pokiaľ ide využívanie vlastných obyvateľov ako ochranný štít, to je tiež ďalšia prekážka. Ide o to, aby sa útoky zastavili, aby sa e, zvolilo e, mierové stanovisko a takto sa vyriešila otázka. Zároveň samozrejme ide o to, že je dôležité umožniť, aby humanitárne organizácie v zmysle ženevského dohovoru mali prístup do Palestíny. A pri tejto príležitosti by som chcel apelovať na obidve strany, aby viedli mierové rokovania, ich oživili Myslím si, že to by prospelo obidvom stranám. Izrael by to poskytlo e, pokoj a e, Palestína by mala mať vlastný štát a bol by tam trvalý mier. Ďakujem. Pane... Pán Zahradil. Pán predseda, dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu o Palestíne je nepochybne chybou, a to z dvoch dôvodov. V prvom rade Európsky parlament opäť strká nos do niečoho, do čoho nič. Bohužiaľ, je to tak, že Európsky parlament nemá žiadne právomoci, ani Európska komisia nemá právomoc uznávať jednotlivé štáty. Je to citlivá a delikátna záležitosť. Všetci vieme, že pozícia jednotlivých členských štátov EÚ sa líši a pokiaľ sa to Európsky parlament necitlivo snaží zažehliť do jednej šablóny, tak robí chybu a zbytočne tú citlivú tému exponuje. Po druhé, obávam sa, že dnešné hlasovanie môže povzbudiť radikálne prvky na palestinskej strane. Pokiaľ dnes Európsky súdny dvor, aj keď dočasne vyňal Hamas zo zoznamu teroristických organizácií, tak v kombinácii s našim dnešným hlasovaním toto môže pôsobiť ako podpora tých síl, ktoré podporovať nechceme a nemali by sme, čiže tých, ktoré sa neštítia násilia a terorizmu. Preto je to podľa mňa veľká chyba. Ďakujem pani Dodds. Tá tu nie je prítomná, takže pani Atkinson. Ja podporujem e, e, riešenie dvoch štátov, avšak ako môžeme uznať štátnosť jednej krajiny, Palestíny, keď e, je jasné, že nemáme právomoc to robiť. Naši voliči ma sem poslali, aby, sme, aby som vás zastavila, aby ste už neškodili našej krajiny, pretože e, rozširujete tú škodu za naše hranice, aj keď nemáte právo to robiť. Honorevole Seymour. E, Pani Seymour, ja sa nebudem ospravedlňovať, že sa budem opakovať, ale môj kolega aj najzúfaj žiadali, aby som v mene našej strany eh, povedala, že EÚ nemá právo moc uznávať štátnosť iných členských štátov, ale dnes sa diel eh, opak. Práva ruka nevie, čo robí ľava. Čiže čokoľvek, čo EÚ napíše, v podstate nemá význam. Ja si myslím, že áno, pretože si tu sami sebe protirečíme. James. Pani James, ďakujem. Uznanie palestínskej štátnosti bol veľmi, bola veľmi emocionálna téma. Zámer bol možno rozumný, avšak ten proces bol neefektívny a preto som sa zdržala. Nemôžem podporiť návrh, e, v prípade ktorého Európska únia nemá právomoc a tým pádom nemá autoritu. Zásah EÚ by opäť mohol podkopať snahu vyriešiť konflikt v tejto oblasti a skôr môže poviesť k zvýšeniu napätia. Retrospektívne zdôvodňovanie tohto uznesenia je neakceptovateľné. Zavádzajú sa tým občania, zvyšuje sa nádej palestínčanov, avšak to nie je, vôbec to nie je v poriadku. Rozhodla som sa zdržať práve z týchto dôvodov a stojím si za tým. Ďakujem. Honorevole Coburn. Pán Coburn. Pán predseda, ja som hlasoval proti palestinskému štátu, pretože uznanie palestinského štátu nespadá do právomoci tohto parlamentu. 3. Parlament, 3. oktobra e, eh, zastupcové komisie napísali nášmu kolegovi Zukib, že EÚ nemôže uznať Somália len či žiadny iný štát a že toto môžu robiť iba jednotlivé členské štáty EÚ a preto tzv. uznanie Palestíny je nelegálne. Európska komisia to potvrdila aj písomne a vy, pán predseda, by ste mali hlasovať proti tomu, ale neurobili ste to. Uznanie Palestíny musí byť ponechané na jednotlivé členské štáty a OSN. Hla, nehlasovali sme za štát, hlasovali sme iba za obchodný blok. Nedalo sa vyriešiť problém e, e, e, Blízkeho východu ani pod hrozbou ukrižovania. Ako by to mohol tento patetický parlament robiť lepšie? Keď sa mu nedarí riešiť otázku deficitu či kolapsu eura, a tým pádom by sa nemal vôbec spúšťať už do vecí, ktoré nemá možnosť a nemá schopnosť vyriešiť. Ďakujem. Onorevole, rispondo per quanto riguarda le questioni di mia competenza. Io ho letto il testo della risoluzione. Pokiaľ ide o moje právomoci, tak ja som si samozrejme text uznesenia prečítal a chcel by som povedať, že áno, čítal som to a veľmi jasne tam vyplývalo, že tu nie je o plné uznanie, je to podpora uznania. Čiže je to politický dokument a nemá, e, legis- nie, je, legi- nie je právne záväzný. Predseda, dobre, budeme pokračovať. Budeme, ešte má slovo pán Castaldo. E Ďakujem, pán predseda. Po 67 rokoch utrpenia a násilia je jeden z najkrvavejších eh, konfliktov stále otvorenou ranou na Strednom východe. My sme si vedomi toho, že toto uznesenie má ďaleko od toho, aby ukončilo celý tento proces. Som rád, že veľká väčšina členov parlamentu konečne objasnila rozdiel medzi uznaním štátu, čo je samozrejme záležitosťou členského štátu, avšak to uznanie musí byť harmonické, nesmie to byť kakofónia. Musí to byť zbor našich hlasov a to bude mať za úlohu vysoká predstaviteľka Mogherini. No a ďalej sme rozlišili medzi mierovým procesom, kde budeme slúžiť ako prostredníci. Budovanie palestinského štátu, ktoré by zabezpečilo spravodlivosť a mier medzi obidvoma národmi, ktoré by prinieslo sociálnu spravodlivosť tak takéto uznanie bude len figovým listom, ktorým sa zahalíme, aby sme mohli očistiť svoje svedomie za posledné desaťročia. Peniaze stačiť nebudú. Musíme zabrániť presadzovaniu extrémizmu, ako v Palestíne, tak v Izraeli. Nesmieme zabúdať na svoju zodpovednosť. Ďakujem a teraz prejdeme na návrh uznesenia o oceli. Slovo má Pani Forenza. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ako viete, otázka ocele nám naozaj leží na srdci. A to aj kvôli aktuálnym udalostiam v talianskom hutníctve v Tarantu, v Terni. My sme sa e, diskusie v parlamente zúčastnili, prispeli sme keď sa hovorilo o oceliarstve. tak tiež sme predložili žiadosť, ktorá sa týkala problematiky Terny. Viedli sme dialog s pracovníkmi, ktorí prišli aj do Bruselu, aj do Štrasburgu. Pracovali sme tiež na vylepšenie spoločného textu. Nakoniec sme sa pod neho nepodpísali, pretože sa zdá, že tento dáva oceliarstvo do kontextu investičného balíčku Junckera a do ideológie konkurencie schopnosti v EÚ aj mimo nej, ktorú my nepodporujeme. My sa domnievame, že oceliarstvo musí byť strategický prvok výroby pre Európu. Myslíme si, že je dôležité bojovať proti sociálnemu dumpingu, environmentálnemu dumpingu a je potrebné vykonávať ekologické úpravy v oblastiach, ako napríklad Taranto, pretože tam sa produkujú karcinogény. Ďakujem slovom pani Kirton Darling. Ďakujem, e, predseda. Ja som z Middlesbrough. Tam e, sú tisíce pracovných miest e, založené na priemyslo, ktoré sú náročné na energiu, ako aj oceliarstvo. Závisí od toho naše hospodárstvo. V roku 2010 naša, naša komunita tvrdo bojovala za to, aby za, zachovala oceliarstvo v priemysle. A nešlo to iba naozaj o priemyselnú infraštruktúru, Potrebovali sme investície aj do toho, aby sa zlepšilo životné prostredie. Vytváranie pracovných miest v rámci udržateľného priemyslu je dôležité pre budúcnosť a je taktiež potrebné e, uznať, že potrebujeme nízkouhlíkové hospodárstvo. V iných mestách sa vybudoval nízkouhlíkový klaster, kde sa vytvorili e, desiatky tisíc nových pracovných miest aj u nás lokálne. Takže ja intenzívne podporujem dnešné uznesenie, pretože jasne hovorí o tom, že je potrebné zaangažovať pracovnú silu a priemysel e, do ďalších činností a zahrnúť do toho aj akčný plán pre oceliarstvo EÚ. Ďakujem. Slovo má dostať pani Džufrida, ale ešte predtým vám chcem povedať, že zajtra po hlasovaní vysvetlenia hlasovaní e, o stredozemnom mori presunieme na zajtra, pretože o 14.40 budeme musieť prerušiť toto zasadnutie, pretože je potrebné pripraviť sál na e, plenárne zasadnutie o 15. Kolegyňa Dufre má teraz slovo, Džufrida má slovo. Ďakujem, ocelárstvo v Európe má zásadnú úlohu a je životne dôležité pre veľmi veľa členských štátov preto je správne, že je prioritou priemyselnej politiky. Rozmery ocelierstva a taktiež e, počet zamestnancov v tomto odvetví ho umiestňujú na dôležitú pozíciu 300 tisíc priamých pracovných miest. Čiže je dôležité hovoriť o trhoch, o konkurencii, o dopite, vývoze, dovoze. Ale ešte dôležitejšie je hovoriť o ochrane a sociálnej zodpovednosti. to, čo sa deje počas kríze v priemysle, nemôžu zaplatiť pracovníci. Reštrukturalizácia, delokalizácia a, a tak ďalej to nemôže spadať na našich pracovníkov. Pán predseda, našou úlohou je zabezpečiť, aby komisia nikdy nezabudla na sociálny dialog, keď sa venuje otázke priemyslu. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa, presne toto som sa snažil dosiahnuť, keď som bol predsedom pre priemysel a od otázku Od celé. A teraz má slovo pani Kapel. Ďakujem pekne za slovo. V posledných rokoch sme stratili tisíce pracovných miest v oceľskom sektore a to sa nezastaví, ak e, môžeme vychádzať z toho, čo povedal e, zástupca svetového odvetvia, oceliar, oceliarského odvetvia. Napríklad, pokiaľ ide o spoločnosť First Alpine, Veľa sa nepísal v médiách, lebo jednoducho presunula svoju produkciu do USA. Ako dôvody podnik spomenul napríklad vysoké dane, odvody, náklady na energiu, pravidlá ohľadne životného prostredia a administratívna záťaž. Pokiaľ ide o Európsku úniu, táto spoločnosť kritizovala aj zložité podmienky týkajúce sa emisí CO2 do roku 2020 musí rátať Festalpine, že vynaloží ročne na certifikáty CO2 230 miliónov eur, takže toto je veľmi zložité, takto sa bude vyvíjať e, priemysel, ktorý je náročný e, na energetické vstupy. Pokiaľ ide o americkú vládu, tam majú stimuly, snažia sa oživiť e, priemyselné odvetvia. V Európe je to ináč. Nepodarilo sa nám zhodnúť na stratégii pre reindustrializáciu, tak jednoducho Ehm, je tu takáto zložitá situácia, je dôležité spraviť všetko preto, aby v Európe sa opätovne oživil priemysel. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz poslanecký Arnatu. Mm, ďakujem pekne. Uh, viete, oceliarský e, priemysel, najmä vo Francúzsku, sa nachádza v kritickom stave. Uh, továrne sa za, zatvárajú, ak ešte niektoré sa neotvorili, tak ich kupujú Indovia alebo Číňania. Vo Francúzsku nám produkcia e, za niekoľko rokov e, klesla 40% za 30 rokov, ale dopyt pritom sa zvyšuje, čo je absurdné a to všetko je výsledok e, bruselskej politiky, ktorá hovorí iba o voľnom obchode a o ničom inom. A opatrenia, ktoré tu Brusel navrhuje, aby sa táto situácia ešte nejako zachránila, to sú de facto úražky pre tisícky e, ľudí, ktorí pracujú alebo pracovali v ostliarskom priemysle a už ich 30 rokov stále iba prepúšťajú. E, my očakávame, že konečne sa v Bruseli začne vykonávať e, práca v prospech ľudu, v prospech ľudí a nie v prospech financí a kapitálu. No, ďakujem pekne. Pani Bilde, zdá sa, že nie je v miestnosti, takže, takže teraz kolega Griffin, nech sa páči. Kolegyňa Griffin, ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že pokiaľ ide o živenie našej ekonomiky, to bude veľmi závisieť od silného výrobného priemyslu a že pokiaľ ide o európsky oceársky priemysel, musí byť e, udržateľnou a profitabilnou časťou tohoto úsilia. Ja Som podporila toto uznesenie, chcem sa spýtať komisie, čo chce vykonať preto, aby, aby sa oživili kľúčové odvetvia priemyslu v všetkých členských štátoch a za účelom toho, aby sa chovali pracovné miesta v celej EÚ. Pokiaľ ide o komisiu, je dôležité podporiť a chrániť vysoké sociálne a ekonomické a environmentálne štandardy v celej EÚ, predovšetkým je dôležitá spolupráca s sociálnymi partnermi. Komisia si musí uvedomiť, aké sú to nevinutné potreby, že je dôležité mať udržateľnú e, ekonomiku odpojenú od uhlíka. Sú tu určité možnosti, napríklad CCS technológie. Preto ja by som chcel apelovať na komisiu, aby sa zapodieval toto situáciou, zabezpečila to, aby sme tu mali produkty, ktoré sú inovatívne, chránia životné prostredie, boli nákladovo efektívne. Takto vytvárame dobré pracovné miesta v rámci našich spoločných priemyselných politík. Ďakujem. Tiene la palabra do señor López Bermejo. Ďakujem pekne. A teraz pán López Bermejo. Ďakujem pekne. Obhajujeme uznesenie GUE, pretože si uvedomujeme, že situácia, ktorá sa nachádza ocelierský priemysel v Európe, je vážna. Je to e, výsledok toho, že sa snažíme vždy podniky predávať tým, ktorí ponúkajú najviac peniazy. To je nesprávne. E, v Španielsku takéto e, podniky sú v ohrození delokalizácie zo strany veľkých nadnárodných spoločností a to sú výsledky politík, ktoré Európska únia takisto e, podporuje. A samozrejme, my sme veľmi pasívni, pokiaľ ide o rôzne e, energetické a finančné oligopolie, oligopoly, ktoré e, ničia oceliarský e, priemysel. My si myslíme, že reakcia na priemyselnú krízu okrem iného by mala ísť tým spôsobom, že opäť, opäť e, znovu získame e, kontrolu nad strategickými sektormi. E, E, od ktorých priemysel závisí. Chceme vedieť takisto solidaritu s pracovníkmi v Alkoe, v ThyssenKruppe a ďalších spoločnostiach, ktoré momentálne, ktorí momentálne pracujú za svoje pracovné e, miesta a za svoju budúcnosť. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o celiarský priemysel, je to strategické prie, e, strategické priemyselné odvetvie a to znamená, že musíme sa podívať budúcnosťou tohoto sektoru. Zohrával dôležitú úlohu, musí zohrávať aj do budúcnosti. Momentálne ale sa nachádza v zložitej situácii takmer vo všetkých štátoch EÚ. Pokiaľ ide o toto schválené uznesenie, apeluje sa to na komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré majú e, pomôcť sektoru, aby bol opätovne konkurenteschopný, aby sa tak povedať rozbehol. Jednoducho to, ako tu máme krízu, dochádza k neustálemu presídlovaniu spoločnosti mimo EÚ, týka sa to aj ocelárskeho priemyslu a zároveň ale si musíme uvedomiť, že je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia pri práci, ako aj environmentálne štandardy. Toto bude veľmi dôležité z hľadiska globálnej konkurenceschopnosti Ďakujem pekne a teraz na záver pani Spiraky. Okay. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som podporila návrh uznesenia, a to preto, lebo ja som chcela podporiť zamestnanosť, ktorá, alebo pracovné miesta, ktoré by sa mali vytvoriť v sektore oceliarskom. Existujú tu viaceré príklady dôležitých priemyselných podnikov. Napríklad u nás v Grécku došlo k výraznému poklesu e, počtu pracovníkov až o 58% v porovnaní s obdobím pred krízou, teda 2007. Pokiaľ ide o vnútorný dopyt, ten klesol o 22%, takže jednoducho inými slovami sme sa vrátili niekde do roku 1962 a pokiaľ ide o dovozy, tie sa znížili o 59% a to iba v období 2011-2014. No a zároveň, pokiaľ ide o bankové záväzky pre tri najväčšie ocelárske podniky v Európe, dosahujú skutočne obrovskú výšku, takže situácia je dramatická pre všetkým pre pracovníkov v sektore a preto je zásadné, aby sme využili všetok možný potenciál na to, aby sme znížili náklady pre tento priemyselné odvetvie, aby sme im pomohli a musíme zabezpečiť zároveň aj to, aby sa tu vytvorila určitá značka pre ocelárske produkty, ktoré boli vyrobené v EÚ. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz by som prerušil naše zasadnutie do 15. hodiny.